Už o chvíľu vo štvrtok 25. novembra od 9. do 11. E, e, e, teda do 1. hodiny a potom od 15. do 17. Program je k dispozícii zverejnený